Pardon, vážený pán predseda, pri príležitosti diskusie o návrhu programu chcel by som vás poprosiť, aby ste požiadali Lady Ashton, aby sa zúčastnila rokovania a aby nám mohla oznámiť, čo chce spraviť alebo čo už spravila v súvislosti s ochranou práv kresťanov vo svete. Bol by som veľmi rád, keby prišla pre tento parlament a mohla nám podať správu, aby sme mali detailnú správu k tejto téme. Pán predseda hovorí, že k tejto téme bude oficiálna diskusia, a to v stredu o tretej popoludní. Ešte technická poznámka. Procedurálna poznámka, pardon. Vážení kolegovia, vážený pán predseda, k článku 173 Rád by som vám spomenul, vážený pán predseda, že toto už je tretie plenárne stretnutie Európskeho parlamentu, v ktorom program rokovania nezahrňa otázky rade, ako zahrňa alebo ako predpokladá článok 173. Je to už po tretíkrát, keď sme nedostali príležitosť klásť otázky rade. Môžete nám prosím vysvetliť, akým spôsobom budeme rešpektovať práva poslancov a tohoto parlamentu klásť otázky predsedníctvu? Áno. Príjmeme rozhodnutie v tejto téme už. To všetko sa týka Lisabonskej zmluvy a zároveň nového charakteru vzťahov medzi Európskym parlamentom a Radou. V súčasnosti máme ako keby dvojkomorový parlament v Európskej únii. Máme tu e, rovnocenných partnerov na strane Európskej rady. Takže tie vzťahy sa v podstate zmenili. Ale navrhujem, aby sme už ďalej nepredlžovali túto debatu, pretože to všetko sa bude môcť vysvetliť už v krátkej budúcnosti, alebo v blízkej budúcnosti. Ešte procedurálna poznámka. Vážený pán predseda, čo ja považujem za sporné je to, že s ohľadom na možné budúce zmeny bez akéhokoľvek opodstatnenia sa vyškrtne naše právo, čiže hodina otázok. Tieto rozhodnutia nepadli a keďže ešte nepadlo rozhodnutie, tak si e, treba realizovať hodinu otázok, až kým padne rozhodnutie. A nie Uh, už vopred anticipujúc vykonať rozhodnutie, ktoré uh, ešte nepadlo. Ja to považujem úprimne za nesprávne, pretože v otázkach rozšírenia a zahraničnej politiky rada nie je druhou komorou, ale je to orgánom, ktorý uh, musíme samozrejme a logicky parlamentom kontrolovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať všetkým kolegom za poznámky, ktoré predniesli v spojitosti s touto témou. Chcem vás uistiť, že počas ďalšej konferencie predsedov, v rámci ktorej budeme schvalovať program, čiže už budúci štvrtok, túto tému otvorím. No a uvidíme, ako sa to ako to bude fungovať do budúcnosti. Konferencia predsedov je zodpovedná za vytyčovanie programu a budúci štvrtok budeme o tejto téme diskutovať. Dobre, no a teraz prejdime k programu. Ako som už spomenul, v pondelok žiadali zelení, aby diskusia o Tunisku bola zakončená aj uznesením. Takýto plán sme pôvodne nemali. Teraz je tu návrh uznesenia, aby sme k tomuto primali uznesenie. A k tomu správne rozumiem, pán Konbendit chcel podporiť tento návrh. Myslím si, že si veľmi dobre uvedomujeme, že udalosti v Tunisku sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Samozrejme, môžeme byť spokojní, že pán Ben Ali opustil túto krajinu. Takže teraz sa situácia po, počas nadchádzajúcich týždňov bude vyviať eh, a budeme musieť sledovať veľmi pozorne. A som si istý, že tento parlament musí veľmi urgentne žiadať, aby komisia a rada konali konkrétnym spôsobom v tejto záležitosti, pretože už za niekoľko týždňov môžu v Tunisku prebehnúť voľby a nemáme čas na vyčkávanie do februára. Ako Európska únia musíme konať teraz. A práve preto toto uznesenie musí byť schválené. Mali by sme ho schváliť vo štvrtok na obed. A pevne veríme, že tá, tento návrh sa stretne s veľkým entuziasmom a že tento parlament sa konečne bude môcť vyjadriť k situácii v Tunisku v podobe uznesenia. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Kto chce podporiť tento návrh? Kto je za túto požiadavku alebo žiadosť? ...221, pán poslanec, pani poslankyňa. Bohužiaľ neviem meno. Kto iný sa chce vyjadriť proti tejto požiadavke? Nech sa páči. Vážený pán predseda, nemyslím si, že uznesenie zmení čokoľvek v Tunisku a práve preto som proti tomuto návrhu. Dobre, dámy a páni, budeme hlasovať o tomto návrhu. Kto je za túto požiadavku, prosím, dvihnite svoje ruky. Kto je za túto žiadosť? Ďakujem pekne. Kto je proti? Ďakujem veľmi pekne. To sa zdržal. Návrh bol zamietnutý. Dobre, overíme si to elektronicky, takže budeme mať elektronické hlasovanie, menovité. Otváram hlasovanie. Mal každý možnosť hlasovať. Ukončujem hlasovanie. Ako môžete vidieť, návrh bol zamietnutý. Ďalšia zmena sa týka plánovaného programu na štvrtok. Týka sa to diskusie na základe pravidla 122. Skupina Zjednotenej Európskej lavice žiadala o diskusiu, aby diskusia o Brazílii bola e, vyčerknutá z programu diskusia o Brazílii a vydanie Cezare Batisteho. Dávam slovo pánovi Tavarešovi, aby mohol vysvetliť svoju žiadosť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Niektorí kolegovia si osvojili iniciatívu toho, aby do programu navrhli mimoriadne uznesenie o vydaní Cezare Batisteho z Brazílie do Talianska. Chápem tieto motívy, ale ako chcem dokázať, toto nie je otázka ľudských práv. Nie je to ani urgentný prípad a rozhodne to nie je ani otázka porušenia práv. Dokonca treba povedať, že to prichádza vo veľmi zlom čase, keď Brazília čelí najhorším prírodným pohromám vo svojej histórii. Cesare Batista je vo väzení, čaká na vyjadrenie Najvyššieho súdu Brazílie a e, tento súd má bohužiaľ prestávku, pretože tam prebiehajú letné prázdniny a preto nie je dôvod, ani nie je dôvod predpokladať, že to bude, že to bude zaujaté rozhodnutie. <laughs> Máme svoju solidaritu s rodinami obeti tohoto prípadu a takisto si neželáme žiadne politické násilie, či už sprava alebo zlava. Mali by sme ale využiť tú príležitosť, aby sme diskutovali o Sudáne, Talibanu v Sudáne alebo ďalších prípadov. Rovnako sa chceme spýtať, či aj tento parlament otázke prezidenta Tumuresa podporí vlastne jeho, jeho vymenovanie po prelomových voľbách. Je to právo, ktoré si väčšinou vyjadrujeme pre ľudí, ako je Mugabe. A práve preto by som žiadal, aby sme vymazali tento bod z programu. Ďakujem veľmi pekne. Kto by sa chcel vyjadriť za túto požiadavku? Čiže za túto žiadosť? Zdá sa, že sa nikto nehlási o slovo. Kto by sa chcel vyjadriť proti tomuto návrhu? Pán Mauro, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. predseda, v mene mojej politickej skupiny a myslím si aj celého parlamentu by som chcel ešte raz poukázať na to, že e, sme veľmi blízko naklonení brazilskej vláde, brazilskému ľudu a utrpeniu, ktoré e, cítime s trpiacimi stovkami obetí e, pri záplavách. My samozrejme trpíme spolu s nimi, súčasne však by som chcel ešte raz e, zdôrazniť to, že, e, že hovorím asi v mene, v mene celého parlamentu, že, že táto záležitosť musí byť posúdená Európskym parlamentom a musíme náš hlas na medzinárodnej úrovni naozaj aj naplniť. Ďakujem. Ďakujeme. Kto by chcel prehovoriť za túto žiadosť? Tak. 652, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcel by, chcela by som podporiť t, eh, žiadosť eh, pána Tavareša, pretože nie je toho naliehavá záležitosť. Pán Batisty je vo vezení a mali by sme, nemali by sme sa tu vmeš, za, zaoberať individuálnymi otázkami ľudí, ktorí sú ešte v súdnom konaní. Takže e, hlasujeme nad touto žiadosťou. Kto je za to, za túto požiadavku, ktorú predložil, predložila zjednotená e, európska severská ľavica? Ide o e, rozpravu o Brazílii, ktorá by sa mala stiahnuť z programu. Kto je za takúto žiadosť? Kto je proti? Ďakujeme, zdržal sa niekto hlasovania. Žiadosť bola zamietnutá. Proszę Państwa, ustaliliśmy w ten sposób porządek obrad. Przechodzi... E, teraz sme sa e, dohodli na našom programe a teraz sa dostávame k bodu číslo 1 našeho programu a to je vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu o situácii v Tunisku. a potom budú stanoviská komisie nasledovať a tiež pred, e, predsedov politických skupín. Dámy